na výbor e, pre e, právne záležitosti a predseda e, skupiny SAD oznámil, že pán Renato Soru s účinnosťou 1. maja opúšťa